przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Dámy a páni, otváram schôdzu. Punktem pořádku dziennego. Prvým bodom na dnešnom e, bode rokovania sú e, závery Európskej rady a komisie. Sú to závery zasadnutia zo 16. septembra 2010. My by sme teraz radi medzi sebou privítali pána predsedu Európskej rady Hermana van Rompoja. A vítame v Európskom parlamente aj eh, jeho spolupracovníkov. Pán van Rompoj, dávam vám slovo.